Herrn posiedzenie. Takže znovu otváram naše zasadnutie. Zápisnica zo včerajška bola rozdaná. Máte k tomu niekto niečo? Nikto nič. Takže predpokladám, že zápisnica sa teda považuje za schválenú. Previduje nad Náš dnešný program predpokladá všeobecnú rozpravu o tzv. námornom balíčku. Rozpravu začneme tým, že dáme slovo prvému spravodajcovi pánovi Luizovi de Grandesovi Pascalovi na 4 minúty. Gracias, señor presidente. Señor... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda komisie, pán Tajani, dámy a páni poslanci.